že chceme, aby e, boli našou prioritou a e, chceme teda, e, aby sme sa už nemuseli opierať o dobrovoľné kódy, ale aby tieto body sa odrazili v povinných doložkách. Ďakujem a teraz za ECR kolega Fandalen na jednu minútu.